odseku 4 rokovacieho poriadku teda upovedomuje o upraznení týchto miest od 25. februára 2011. A ešte posledné oznámenie. Ide o podpis právnych aktov, ktoré boli schválené v bežnom legislatívnom postupe. V stredu predseda rady a ja podpíšeme štyri takéto akty v súlade s pravidlom 74 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Názvy eh, týchto aktov budú v zápisnici z tohto zasadnutia. Ide o štyri právne akty, legislatívne akty. Teraz ešte ďalšia informácia týkajúca sa programu súčasného týždňa a tohto plenárneho zasadnutia.